máme, je v súlade s jednodušeným postupom rozhodnutím 138 rozrokovacieho poriadku. Je to správa pána Skúriu o Európskom roku dobrovoľníckej práce. Mm, ak sa nemýlim, spravodajca by rád e, vystúpil. Len veľmi stručne, pani predsedajúca, ďakujem pekne. Ja by som rád poďakoval tomuto parlamentu a všetkým výborom, ktoré pracovali na tejto správe, odvedli veľmi náročnú prácu. Chcem poďakovať všetkým spravodajcom, všetkým tieňovým spravodajcom, ktorí sa podielali na príprave tejto správy. Myslím si, že správa, ktorú sme vypracovali, dokazuje, aká dôležitá je dobrovoľnícká práca 100 miliónov ľudí na celej Európe pôsobí v dobrovoľníckej práci v rôznych oblastiach a to každý deň bez nároku na honorár pracujú v prospech iných a v prospech spoločenstva. Za toto chceme bojovať, chceme navýšiť rozpočet, chceme zvyšiť počet združení takéhoto druhu v celej Európe. Chcem poďakovať komisii a švedskému predsedníctvu, ktoré odviedli v tejto súvislosti a myslím si, že tento rok dokáže, že parlament má veľký záujem o túto oblasť, ktorá bola zadefinovaná ako kľúčna kosť našej spoločnosti. Ďakujem. Thank you very much. Um, I now put this to a single vote by roll call vote. Ďakujem pekne, teraz budeme hlasovať menovite, otváram hlasovanie. So everybody voted. Hlasovali ste všetci, prosím. The vote is now... Končím hlasovanie. Návrh je schválený, blahoželáme spravodajcovi. Ďalším bodom je hlasovanie o správe pána Rojla o dohode o vedecko-technickej spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a Ukrajinou. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Everybody voted. Hlasovali ste všetci, prosím. The vote is now closed. Končím hlasovanie and that is adopted. Návrh je schválený. Pán Brok, nech sa páči. Prepašte, moje zariadenie nefunguje. Mohli by ste to, prosím, opraviť. Hlasoval som v oboch prípadoch za. Zaznamenáme to, pán Brok, a vyšleme technika. Ďalším bodom na našom programe je hlasovanie v zjednodušenom postupe o správe pána Rojla o medzinárodnom partnerstve pre energetickú účinnosť a spoluprácu v tomto smere. Opäť hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Hlasovali ste všetci, prosím. Končím hlasovanie. Opäť tento návrh je schválený. Blahoželáme spravodajcovi k obom týmto správam. Ďalším bodom je hlasovanie o návrhu uznesenia z výboru AFET o stratégii rozšírenia v roku 2009. Hlasujeme o odseku 1. Kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. Pozmeňovací návrh 6. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Môžeme to preveriť iste, ak chcete. Preverujeme pozmiaci návrh 6. Hlasovali ste všetci, prosím. Končím hlasovanie. A návrh je zametnutý. Pozmeňovací návrh 1. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Hlasovali ste všetci, prosím. Končím hlasovanie. Návrh je schválený. Pozmeňovací návrh 12. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Hlasovali ste všetci, prosím. Končím hlasovanie. Návrh je zamietnutý. Pozmeňovací návrh 2. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Pozmeňovací návrh 11. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Hlasovali ste všetci, prosím. Končím hlasovanie. Návrh je zamietnutý. Pozmeňovací návrh 17. Kto je za? Proti? zdržali sa, zamietnuté. Pozmeňovací návrh 3, kto je za? Proti? Zdržali sa? Myslím si, že toto by sme si mali preveriť. Otváram hlasovanie o pozmeňovacom návrhu 3. Hlasovali ste všetci, prosím. Týmto končím hlasovanie. Návrh bol prijatý. Teraz prejdeme k pozmeňovaciemu návrhu 13. Kto je za? Proti? E, zdá sa, že musíme hlasovať menovite. Otváram hlasovanie o návrhu 13. Hlasovali ste všetci, prosím. Končím hlasovanie. Návrh je zamietnutý. Ďalej, pozmeňte návrh 4. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Musíme to preveriť. Pozmeňovací návrh 4. Otváram hlasovanie. Hlasovali ste všetci, prosím. Končím hlasovanie. Návrh bol zamietnutý. Pozmeňovací návrh 5. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 14. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Hlasovali ste všetci, prosím. Končím hlasovanie. Návrh bol schválený. Pozmeňovací návrh 18. Kto je za? Proti? zdržali sa, zamietnuté. Pozmeňovací návrh 15, menovité hlasovanie, ktoré týmto otváram. Hlasovali ste všetci, prosím. Končím hlasovanie. Návrh bol prijatý. Odsek 21 hlasujeme v dvoch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 proti, zdržali sa zamietnuté. Pozmeňovací návrh 24 hlasujeme v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Druhá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Pozmeňovací návrh 8, kto je za? Proti? zdržali sa, zametnuté. Môžeme to preveriť. Otváram hlasovanie o pozmeňovacom návrhu 8. Hlasovali ste všetci, prosím. Končím hlasovanie. Návrh bol zamietnutý. Pozmeňovací návrh 9. Kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. Pozmiac návrh 10. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Áno, môžeme to preveriť, ak si želáte. Teda otváram hlasovanie o pozmeňovacom návrhu 10. Hlasovali ste všetci, prosím. Končím hlasovanie. Návrh bol zamietnutý. Úvodné ustanovenie C hlasujeme v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. Druhá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. Teraz e, návrh uznesenia, celý pozmenený, kto je za? Proti? Zdržali sa schválené.